Milí kolegovia, navrhujem, aby sme začali našu dnešnú schôdzu. Prepačte toto malé meškanie. Sme v nezvyčajnej sále a v budove, do ktorej sa ťažko dá dostať. Toto je tiež trošku nezvyčajné stretnutie vzhľadom na načasovanie. Máme iba pol dňa v týždni, ktorý e, bežne je vyhradený na stretnutia skupín. To veci trošku komplikuje a aj vysvetľuje neprítomnosť väčšej časti um, socialistov. <laughs> Využijeme to, aby sme získali maximum hlasov, ale je to situácia, ktorá nie je veľmi príjemná ani z politického, ani z organizačného hľadiska um, nášho osobného života, takže sa pokúsime uh, o to, aby na pracovný program budúceho roka sme sa vyhli takejto situácii, ktorá veci, uh, hlavne hlasovanie, nezjednodušuje. A ani efektívnosť našej práce nie je E, vyššia. Videli ste teda e, dnešný program. Ak nie sú pripomienky, tak náš kolega Alfonsi predsedal stretnutiu iného výboru a požiadal, aby sa aktualizoval bod 7, 6 a 7. To e, súvisí s protokolom so, e, zahraničím e, v oblasti rybolovu. Tam nemáme hlasovanie, mali sme tam len výmenu názorov, takže body 6 a 7 budeme riešiť niekedy neskôr. Potom, k, ak teda nie sú pripomienky, tak návrh programu je schválený. Oznamenia predsedu sú v Kabu News, takže nebudem sa k tomu vrácať. <clears throat> Je, sú tam veci k pozorovacím skupinám ku kategóriám AB, 1B rozpočtu 20. apríla. Viete, čo sú tieto pozorovacie skupiny? James Alice. Áno, je to veľmi dobre, veľmi vieme, čo sú to pozorovacie skupiny, ale miesto, aby sme to dostali jeden po druhom, bolo by možné mať e, harmonogram alebo kalendár všetkých takýchto stretnutí, pretože by bolo užitočné e, byť na týchto pozorovacích skupinách. Je to takto ťažšie, keď máme len jeden dátum, aby sme sa mohli venovať e, tejto dôležitej práci. V poriadku, hovorí predseda, to je úplne legitímna žiadosť. A um, po stretnutí rozpočtového výboru dnes ráno budeme mať stretnutie koordinátorov, počas ktorého navrhnem týmto koordinátorov, uh, aby naplánovali všetky tieto stretnutia a keď sa to schváli, tak samozrejme budeme vás o tom písomne informovať, tak ako si to želá pán Elis. Máte teda zoznam disponibilných jazykov. Vysiela sa toto stretnutie na e, internete cez web streaming. Je tu tiež zmienka na informačné zdroje, pokiaľ ide o uplatňovanie rozpočtu 2010, schválenie bodu 3, zápisnice predošlej schôdze z 3. marca 2011 teda nie sú pripomienky, považujeme túto zápisnicu ku koncu tohto stretnutia za schválenú a potom e, v poradie, ako budeme preberať naše body, ma požiadali jednak Inge Gressle, neviem, či je tu, áno, je tu, dokonca aj v prvej rade. Bol som taký zaslepený, že som ju nevidel. A Helga Truppel ma požiadali, aby som prešiel eh, tieto body rýchlo, keďže majú ďalšie stretnutia bezprostredne po tomto. Takže začneme bodom 5 a 14, predtým ako sa dostaneme k bodu 4. A teda budeme sa držať vyčleneného času. Inge nás teda bude informovať, tak ako na každom stretnutí, o svojej práci a o svojim rokovaniam k finančnému nariadeniu Inge. Ďakujem pekne, pán predseda, drahý Alan, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Mám jednu dobrú a jednu zlú správu. Tá dobrá je, že naša správa je hotová. Je tam asi 130 pozmeňovacích návrhov. Ako náhle sekretária tieto návrhy zhrnie, takto dostane pracovná skupina a hneď potom aj e, výbor. Správa je v angličtine, zo pár pozmeňovacích návrhov pani Holmajer predložila v Nemčine spravodajkyňa k budovám, takže tú správu si môžete okamžite naštudovať a poprosím všetkých kolegov a kolegyň, ktorých to zaujíma, aby toto vzali na vedomie. Napísali sme to po anglicky na schvál, aby sme mohli rozpravu začať hneď eh, čo možno najskôr. Pracovná skupina zasadne budúci týždeň a tam tú správu prejdeme článok po článku, pozmaňovací návrh po pozmaňovacom návrhu. A pokiaľ ide o časový harmonogram, ten, ktorý sme pôvodne predstavili, na žiadosť koordinátorov ho považujem naďalej za realistický. Preto nechápem list, ktorý sme dostali od výboru pre regionálne záležitosti, kde sa stiažujú na to, že je tu málo informácií. Ja chcem poukážať na to, že správodajca tohto výboru, REGI, eh, má prístup ko všetkým dokumentom, pretože je členom našej pracovnej skupiny. A ešte tu máme ďalšiu pracovnú skupinu na úrovni politických skupín a tam sme o tom už hovorili viackrát. Takže vždy je tu vzniká otázka toho, kedy s tou prácou začať a ja vás vyzývam urobiť to, čo možno najskôr. Máme aj homepage výboru pre rozpočet, tie všetky dokumenty sú k dispozícii, všetky sa zasielajú okamžite, takže všetko už je mesiace naozaj k dispozícii. Takže si myslím, že budúci mesiac, teda v apríli, pokojne môžeme túto správu predstaviť. A aj tá práca bude veľmi transparentná. Ja by som bola rada, keby sa zúčastnili e, všetci. A ja radu naozaj musím pochváliť, obdivujem e, tú prácu, ako sa realizuje. 27 ľudí sedí za jedným stolom, je tam predsedníctvo. Tento týždeň rada príde so svojím návrhom predsedníctva takže na úrovni výboru už sú hotoví. My sme tento návrh už aj dostali a tiež na ňom budeme pracovať. Niektoré veci sme sa už snažili aj zakomponovať do našej správy, ale mm, neodporúčam, aby sme tam toho z pozície rady zakomponovali veľmi veľa, lebo by sme oslabili našu východiskovú vyjednávaciu pozíciu a je teda potrebné, aby sme si navzájom s radou vyšli e, postupne v ústretí a nie, aby sme e, prevzali eh, veľkú časť eh, ich stanoviska už od začiatku. Je to naozaj veľmi komplikovaná práca, zložitá, pretože sú tu určité pasáže textu, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad finančné nástroje, PPP, zdieľané riadenie. Tam sa veci skrátka zmenili. Chcem hovoriť o jednej veci, ktorá je veľmi dôležitá pre Európsky parlament. Ide o delegované akty v správe kladieme veľký dôraz na dodržiavanie práv parlamentu. Tam sa musíme e, postarať o to, aby sa tieto práva dodržiavali, pretože ak to nerobíme my, kto to spraví? Článok 290 zmluvy je rozhodujúci pre delegované akty. Tam sa uvádza, že komisia môže dostať určité právomoci, aby príjmala právne akty k e, určitým predpisom nelegislatívneho charakteru. Takže takto je to naformulované v zmluve a tiež sa tam hovorí, že ciele, obsah, e, trvanie tohto presunu kompetencií musia byť e, výslovne stanovené, určené. A aj v rozpočtovom poriadku to takto je uvedené. Máme tu viacero možností. Parlament a rada sa môžu rozhodnúť stiahnuť toto, tento, tuto, toto delegovanie právomoci a delegovaný akt môže vstúpiť do platnosti iba vtedy, ak rada alebo parlament nevznesú námietky v určitej lehote. Takže toto sme e, prevzali aj do nášho textu. Máme tu už správu z vlastnej iniciatívy na tému delegovaných aktov. Napísal ju kolega Sajer. A v správe Sayer sa uplatňuje taký výklad zmluvy, my sme sa týmto výkladom zaoberali, aj právne oddelenie sa ním zaoberalo. V správe Sayer sa uvádza v súlade so zmluvou, že v každom základnom právnom akte je potrebné stanoviť výslovne, čo možno naj, najpre, najpresnejšie, e, ktoré kompetencie sú delegované a zákonodárca môže rozhodnúť o zriadení kontrolných mechanizmov správa Sayer bola prijatá 590 hlasovou väčšinou a tam sa hovorí, e, že možnosť stiahnutia e, ktorá sa uvádza v zmluve, je len príkladom a že je možné toto stiahnutie delegovaných kompetencií urobiť aj inak. A toto je vec, ktorou sa musíme zaoberať. Teda kam až chceme zájsť, do akej miery chceme využiť túto možnosť e, stiahnutia delegovaných e, právomocí v spolupráci aj s výborom pre právne záležitosti. Toto všetko musíme preveriť. A my navrhujeme, aby sme sa držali striktne zmluvy. Teda v čo možno najväčšej miere, ale v plnom súlade so zmluvou. Pokiaľ ide o delegovanie, článok 199 platí pre rozpočtové záležitosti. Nie je tam e, žiadne všeobecné delegovanie. A my, bohužiaľ, porušujeme zmluvu, pretože neučujeme ciele, e, pole pôsobnosti ani lehoty. Ale ak to naozaj bude potrebné urobiť, tak to môžeme začať robiť. Máme tu asi 30 či 40 článkov, kde komisia chce vydať e, implementačné predpisy, ale tam sa skrátka neuvádza, do akej miery toto delegovanie pre komisiu je možné. Máme tu zoznam komisie, tam je asi 12 e, článkov, ktoré sme neprevzali. E, pretože v základnom právnom akte už sú tie vykonávacie predpisy zohľadnené. Ide o delegovanie, ktoré môže urobiť komisia pokiaľ ide o implementačné práva, exekutívne agentúry, e, konflikty záujmov a tak ďalej. Týka sa to princípu degresivity, a týka sa to aj finančných nástrojov a týka sa to aj revízie rozpočtového poriadku. Ďalšia otázka. Ako dlho a za akých podmienok podľa článku 202 komisia môže vykonávať e, toto, tieto delegované úlohy. Toto nemôže byť časovo neobmedzené, ale musí to ísť ruka v ruke s revíziou rozpočtového poriadku. Takže oba právne akty musia byť navzájom v súlade a tu sme predložili pozmeňovací návrh 203. Toto je e, stiahnutie e, delegovania právomoci. My sme navrhovali, aby bolo možné stiahnuť iba časť e, tohto presunu právomoci aby sme nemuseli stiahnuť všetko naraz, ale len časti. A toto podľa mňa tú možnosť odvolenia aj zjednodušuje. Pod potom vydávanie delegovanej legislatívy. Aj tu sme prevzali znenie podľa zmluvy, teda prijatie alebo námietka. Vychádzame z mluvy. Zmluva uvádza iba námietku, neuvádza prijatie. Mne sa tiež prijatie páči viac rovnak ako Sajerovi, ale v zmluve sa hovorí o námietkach, takže tuto by sme sa trošku od zmluvy odklonili. Toľko teda k delegovaným aktom z mojej strany. To ťažisko sa za každým presúva. Dnes som hovorila o delegovaných aktoch a na budúce vás poinformujem o tom vzdelanom riadení. Ďakujem. Bien. Poriadku, ďakujeme našej spravodajkyni. Táto kapitola je veľmi komplexná. Teraz Goran Ferm požiadal o slovo. Ďakujem, pán predseda. Som lídrom veľmi malej skupiny dnes. Dúfam, že nebude príliš veľa ťažkých hlasovaní. Naša skupina je v Atenách, takže ja som priletel minulú noc a Frančeska tam bola na trialógu. My ale nebojkotujeme stretnutie výboru pre rozpočet. Len jeden všeobecný komentár preto nemôžem ísť do detajlov, pretože členovia v našej skupine, ktorí sú zodpovední za túto vec, nie sú prítomní, ale určite sa vrátime s mnohými komentármi. Je tu len jedna všeobecná úvaha k tomu, čo Inge povedala, ide o parlamentné výsady. Samozrejme musíme brániť e, naše výsady, to je isté, ale mali by sme tiež myslieť na to, že parlament je politickým orgánom a naše výsady sú politické. Nie sme výkonným orgánom, nie sme administratívnym orgánom. Musíme dosiahnuť rovnováhu. Ak pôjdeme príliš ďaleko do podrobností, tak potom myslím si, že implementácia politiky bude ťažšia. A nielen pre komisiu, ale pre nás. Budeme preťažení podrobnosťami, transfermi, informáciami a tak ďalej. A v takom prípade Myslím si, že nebudú stačiť ani traja asistenti na jedného poslanca, budeme potrebovať viac. Musíme sa vyhnúť riziku, že skončíme v mikromanažmente a stratíme zo zreteľa skutočne dôležité politické témy. Musíme e, niečo nechať e, komisii, pozrieť sa na efektívnosť, prúžnosť, vyhnúť sa zbytočným skozom a rigidnosti. Je to naozaj ťažké, súhlasím s tým, ale musíme túto rovnováhu dosiahnuť, pretože ak sa budeme sústrediť len na výsady parlamentu v každom detaile, tak skončíme v situácii, kedy stratíme z, z dohľadu tie skutočne dôležité e, témy. Takže rovnováha, nie len parlamentné e, výsady. Parlament je politickým orgánom, Musíme vytvoriť efektívny systém implementácie politík a to si vyžaduje určitú pružnosť. Ďakujem, Goran. Pán Aglund. Ďakujem, pán predseda. Napriek tomu, že moja skupina nie je v Atenách, aj my sme dnes veľmi malo, malou skupinou z viacerých dôvodov. Jar volá a tak ďalej. Chcel som len povedať Inge, že Diskusie, ktoré sme mali v našich interných stretnutiach, kde naši tieňových eh, spravodajcovia boli prítomní, náš tieňový spravodajca povedal niečo s tým, niečo, čo sa veľmi zhoduje s tým, čo povedal eh, Goran. Tiež vyjadril takýto názor, že sa musíme sústrediť na tie hlavné veci, čiže myslíme si, že je to teda v súlade eh, s týmto názorom a musíme dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi politickou zodpovednosťou a mikromanagementom som si istý, že túto rovnováhu dokážeme nájsť a to je aj našim všeobecným prístupom. Um, takže túto rovnováhu potrebujeme uh, nájsť. Ďakujem pekne. Žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Dve veci. Na jednej strane by som rád zdôraznil to, čo bolo povedané Garanom a pánom Aglundom Potrebujeme, aby parlament e, zohrával svoju politickú úlohu a aby sa e, to nemiešalo s riadením. Tam je tá možnosť delegovaných aktov. Príklad, keď Európsky parlament chce zasiahnuť do riadenia príliš detailne, či už ide o implementáciu Fondu Solidarity, kde sú postupy, o ktorých budeme dnes hlasovať, ktoré si vyžaduje opravný rozpočet vždy, keď použijeme tento fond Solidarity, alebo postupy, ktoré si vyžaduje len, vyžadujú len jeden prevod, využitie fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. To sú postupy, ktoré boli naplánované eh, v tom zmysle, že týchto prípadov počas roku bude len málo, ale máme ich desiatky a nemôžeme teda takýmto spôsobom pokračovať. E, tými nástrojmi, ktoré žiadajú európske e, parlamentné výbory, aby sa vyjadrili, tí sa posúvajú rozhodnutia e, bez toho, že by to posilňovalo politickú úlohu parlamentu a niekedy musíme hlasovať v súlade s návrhmi Európskej komisie. Táto filozofia zameraná na zjednodušenie a nie miešanie úloh by mala byť e, inšpiráciou k finančnému nariadeniu platí to isté. Druhá vec, ktorú som chcel povedať, k časovému harmonogramu musíme to prediskutovať s koordinátormi. Dostal som list zo strany e, predsedu regionálneho výboru, ktorý žiada, aby sme sa vyjadrili k tomuto je veľa čo povedať k tejto téme, pretože je dôležitá. Sú tam všetky kohezné štruktúrálne fondy v riadení um, prostriedkov Európskej únie a musíme sa na to pozrieť s koordinátormi aj teda s INGE, ako prispôsobíme náš harmonogram. Dodávam, že k takejto citlivej agende, ako Inge povedala, pracujeme na základe Ehm, nariadenia, ktoré je len v angličtine zatiaľ, ale teda musíme si s tým poradiť. Musíme rešpektovať e, kódex viacezičnosti Inge, komentár z tvojej strany. Ďakujem pekne za komentáre. Milý Jöran, milý Karl Haglund, máme tu predsa spoločný cieľ. Ide o to, že máme tu rozhodne politický dokument, ale tento rozpočtový poriadok je dokument pre administratívu. Môj cieľ bolo vlastne zistiť, kto vynakladá tie európske prostriedky. Takže mne to išlo predovšetkým o otázku zodpovednosti a som sa tým zaoberala veľmi intenzívne. Skúmala som otázku, akým spôsobom komisia vôbec má o tom prehľad, keď vlastne presunie rozpočet na ostatné subjekty. Dalo by sa povedať, že ide tu o to, o to kto vykonáva úlohu dozornej rady. To znamená, že my sme vlastne dozorná rada dozornej rady a potom sú to veci, ktoré vôbec už nie sú viditeľné. To znamená, že chceme tu mať implementáciu rozpočtu prostredníctvom súkromných bank? To je tá otázka, ktorá tu vyvstáva. Prečo sú to rozpočtové prostriedky, sú to peniaze daných poplatníkov, sú to verejno právne prostriedky, takže musíme to riešiť z takéto banky. To sú otázky, ktorými sa zaoberali. My sme veci zjednodušili, jednoducho tým, že sme komisii predložili veľmi jasné prostriedky, ktoré, eh, jasné pravidla, ktoré sa týkali toho, ako sa majú zúčtovať personálne náklady pri e, výskumných rámcových programoch. Tam boli veľmi dlhé diskusie. Nakoniec sme povedali, že my vlastne sa budeme opierať o výpočty členských štátov. No a keď tieto splnia určité kritériá, tak e, môže sa tu vytvoriť právna istota. Musíme ale otvorene povedať, že ani na strane komisie to nebolo všetkým úplne jasné, boli tam rozdielne názory, rozdielne záujmy generálnych riaditeľství. Ja by som rozhodne chcel mať jednoduchší systém a hlavná otázka pre nás bude, či vôbec vieme o tom, čo čo sa deje s európskymi prostriedkami, ako môžeme zabezpečiť to, aby sa naplnili naše politické ciele. Preto sme tam zapracovali už tak povedať štandardný pozmeňujúci návrh a povedali sme, že implementácia vždy závisí od toho, že musí tam byť nejaký základný právny akt. Sice ide o to, že špecializované odborné výbory to e, zakomponujú do tohoto právneho aktu. V rámci týchto rozpočtových pravidiel sme dosiahli niečo, čo sme teraz nemali. Ide o to, ako poskytnúť priamo prostriedky spoločnosťam. Keď to nezapracujeme pozmeňujúci návrh, tak budeme tu mať financovanie vecí, kde vlastne až nakoniec, alebo až dodatočne zistíme, že to je možné. To by som nechcela, preto by som chcela mať zábezpeku dopredu, že keď teda e, budeme vedieť, čo je možné, aby sme mali nad tým kontrolu. Rada sa stiažovala, že je to vlastne bianko šek, že my tu vlastne rozpočtným pravidlom poskytneme biankošek. No, treba si to dobre premyslieť, ak sa to spraví, akým spôsobom a aké zabezpečenia sa tam zakomponujú. My sme tam chceli mať zo pár zábezpek. Potom sú to samozrejme mnohé technické veci, ktoré pochádzajú z minulosti. je tu o veci, ktoré vyplývajú z medziinstitucionálnej dohody, tu je o ten systém 12. Hej, sú to technické detaily, nechcem vás tým zaťažovať a to sú veci, ktoré pochádzajú z iných dokumentov. My sme sa snažili zohľadniť politické záujmy, kde ide o to, aby sa zlepšila transparentnosť dokumentov, ktoré dostávame v rámci prípravy rozpočtu. To je určite v našom záujme a musím povedať, že nie sme ešte úplne spokojní, dá sa to zlepšiť, snažili sme sa vykonať určité kroky a potom je tu ten sporný bod shared management, kde sme navrli nový kontrolný systém. Toto zdieľané riadenie, shared management, to je uvedené v článku 56 a myslím si, že je dôležité, aby sme boli obozretní, aby sme niektorými banálnymi formuláciami nespôsobili chaos. Takže v zásade vás podporujem, ale sú tu niektoré veci, ktoré znejú veľmi komplikovane, ale sú v zásade jednoduché. Mne ide o to, aby sme mali vôbec prehľad o tom, čo sa deje s európskymi prostriedkami, preto sme boli zvolení a vlastne tu sa musím zodpovedať našim voličom. Ďakujem pekne za rozpravu. Ak máte nejaké otázky, som vám veľmi rada k dispozícii. Chcela by som povedať, že my sme samozrejme vždy ochotní vysvetliť veci, zodpovedať otázky, ale musím povedať, že doteraz nikto vlastne neprejavil záujem. To ma trošku prekvapilo. Ja by som bola rada, aby sme sa zaoberali touto témou aby sme nepoužívali iba, ne, iba určitý typ argumentov, lebo podľa mňa um, ehm, nie ide tu o to, ako mi niektorí podsúvajú, že by som tu chcela vykonať mikromanagement, to vôbec nie, ale ten návrh v tej forme, ako ho predložený, je možné vykonať veľmi veľa, ale môže nám to aj priťažiť. A na to nikto nemyslel. Komisia sa snažila eh, presunúť zo svojej strany zodpovednosť a ja by som bola rada, keby táto zodpovednosť bola na strane komisie, ale aj na našej strane. To bol vlastne cieľ tejto správy a tých pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Bia. V poriadku. Ďakujem, Inge. Takže môžeme teraz uvoľniť Inge, ktorá má ďalšie záväzky. A budeme pokračovať v našej práci Prejdeme bod po bode a teraz e, budeme mať bod 14. Ide o prevod. Helga chcela, aby sme ju uvoľnili e, skôr, takže teraz Elga nás poinformuje o niektorých prevodoch. Ďakujem, Alan. Naša politická skupina mm, pôjde do Budapešti, preto ja musím neskôr odísť. Som veľmi rada, že vám môžem môj bod predniesť už teraz. Ide tu o presun a ten, tu ide o modifikácie v rámci vytvárania e, výboru regiónov a ekosoku. Tu ide o to, že ekosok a jeho fungovanie bude viesť rozpočným úsporom a potom druhá úprava je rozpočtov neutrálna. Ja by som vás chcela požiadať, pán predseda, aby sme hlasovali o tomto presune a odporúčala by som, aby sa hlasovalo za. Oba naraz. Ak nie sú nejaké námietky, môžeme takto postupovať. Záleží na kolegoch. Donc, Helga nous a... Takže Helga nám predložila svoje žiadosti, ktoré sú celkovo také jednoduché. Dávam to na hlasovanie spoločne. Kto je za? Proti. Dvaja proti. Kto sa zdržal? Nikto. Oba prevody sú týmto schválené. Ďakujeme Helge, ktorá teraz môže odísť do Budapešti s želaním všetkého dobrého z našej strany. No a teraz by sme sa mohli vrátiť k nášmu programu tak, ako bol naplánovaný. Bod číslo 4 príprava rozpočtu na rok 2012. Včera sme mali trialog a slovo dám najskôr Franceske Balzány, ktorá počas tohto trialogu prezentovala E, tie orientácie, ktoré parlament prijal. Francesca? Grazie, presidente. Ieri si tenuto il trilogo. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera sa uskutočnil trialóg k rozpočtovému plánu, rozpočtovým riadkom na rok 2012. Myslím si, že bolo to nekomplikované, keďže v tejto fáze ešte nejde o čísla. Bolo pomerne jednoduché diskutovať o rozpočtových prioritách. A tie línie, ktoré sme schválili v tejto súvislosti, sa týkajú predovšetkým stratégie EU 2020. A je to skutočne stredobodom prípravy rozpočtu na rok 2012. A chceli by sme istým smerom, ako Rada a Komisia nemá význam zo stredného dlhodobého hľadiska užívať Európu, ak by sme nechceli k tomu zvoliť konštruktívny prístup. Vytvoriť dobrý rozpočet v čase krízy je zložité, nemôže to byť rastový rozpočet, nemôžeme ľubovoľne jednoducho meniť objem či už nahor alebo nadol podľa určitých matematických úvah. V čase krízy si to vyžaduje mať taký rozpočet, ktorý sa sústredí na to, čo je podstatné, na tie dôležité obsahy. A toto si samozrejme vyžaduje, aby sa vykonalo veľké úsilie a síce aby sa posúdilo, ako je to s výdavkami, ako je to s záväzkami, kde sa to musí zvýšiť, kde nie. A tu ide predovšetkým o to, že sa musíme zamerať na budúcnosť spoločenstva. Tam je nutné investovať a o tom je nutné príjmať rozhodnutia. Čo sa týka tých prostriedkov, ktoré sa nevy, nevyčerpali v predchádzajúcom roku, tak e, je možné k tomu pristúpať určitou flexibilitou, horizontálnou flexibilitou. V tejto fáze samozrejme nebolo možné diskutovať o detailoch, ale chcela by som povedať, že celá tá klíma, celý ten priebeh e, rozhovorov prebiehal e, pozitívne, a čo sa týka cieľov do roku 2020, myslím si, že je to správna reakcia na súčasnú krízu. Čo sa týka maďarského predsedníctva, bola tam ochota e, mať pochopenie preto, že rozpočet na rok 2012 má byť silný. Teraz máme koniec marca a samozrejme chápeme, že v tejto fáze tejto počiatočnej fáze sa musíme sústrediť na vybrané projekty. Do 3. Rú, do 3. júna by sme mali mať predbežný prehľad projektov komisie. Na to musíme potom reagovať a je dôležité, aby sme vedeli, ktoré pilotné projekty neprebiehajú dobre, ktoré ale boli úspešné to je veľmi dôležité preto, aby sme si premysleli, ako to potom budeme riešiť v rámci prípravy rozpočtu na 2012, ako budeme riešiť tieto pilotné projekty. Čo sa týka rezerv, tie sú veľmi obmedzené, preto by sme sa mali sústrediť, podľa môjho názoru, na také pilotné projekty, ktoré sú veľmi rozhodujúce a dôležité. Nemali sme merať prostriedkom. Ďakujem. Ďakujem vám. Takže k tomu, čo povedala pani Francesca tak dobre, by som chcela ešte z mojej strany povedať, že tento trialog pokiaľ ide o návrh rozpočtu na rok 2012, bol ako zvyčajne v tejto etape roka nebol skutočnou zmen, výmenou názorov ale výmenou dvoch unilaterálnych um, príhovorov. Rada vysvetlila, že rozpočet musí byť čo najobmedzenejší a Francesca prezentovala parlamentnú víziu, pokiaľ ide o také všeobecné orientácie, tak ako to povedala. Pozitívne je, a Francesca to povedala tiež, že sú dve strany alebo tri strany stola a hlavná referencia je Európa 2020. To by malo uľahčiť, uľahčiť dohodu o prioritách, pozitívnych či negatívnych. Naopak, čo je trochu frustrujúce, je to, že naši partneri v takomto druhu trialógu teda maďarské predsedníctvo, sú viazení tým, čo sa rozhodne na úrovni funkcionárom a sekretariátu rady. Sekretariát radu, e, rady a zástupcovia, e, zástupcovia maďarského predsedníctva. A bol som naozaj prekvapený, a osobne aj šokovaný, že nebol žiadny komentár s, s výnimkou toho no comment, keď so všetkou tou kapacitou presvedčiť, e, ktorú mám a ktorá má svoje hranice, som žiadal v tomto rámci tak ako som to urobil aj e, bilaterálne s každým z tých aktérov niekoľko týždňov predtým. Teda žiadal som, aby sme sa vrátili k postupu, ktorý tu bol až do niekoľko rokov dozadu a ktoré, ktorú sme opustili, neviem prečo, aby sme sa sústredili v politickej diskusii na, na rozpočtové čísla medzi inštitúciami, aby sme sa sústredili na vyjazané e, rozpočtové prostriedky, nie na platobné e, prostriedky. Pred chvíľou e, Goran povedal, že sme politickou inštitúciou a politická inštitúcia v rozpočtovej oblasti sa zaujíma o záväzky, teda politická voľba, ktorá sa orientuje na takéto záväzky. Keď sa k niečomu zaviažeme, tak to treba zaplatiť. To je matematický, e, právny, povinný dopad, ktorému sa nemôžeme vyhnúť. Ako diskusie ukázali napríklad minulý rok, keď sme hovorili o rozpočte na rok 2011. Diskusia sa sústredila na platby a tento rok sme v úplne nemožnej situácii, pretože následne po rozhodnutiach, ktoré boli prijaté predtým, potom, ako e, sa posilnil režim spotreby úverov štrukturálnych fondov, následne potom, ako sa navýšili výdavky v rámci e, plánu obnovu, keď sme mali podporiť e, hospodárskú obnovu e, po kríze, tak teraz platby sa navyšia. Teraz v roku 2011. Aj v roku 2012. A ak budeme pokračovať e, v v tom, že budeme hovoriť, že je tu potrebná rozpočtová e, disciplína v 27 krajinách a e, rozpočet 28 krajiny, teda EÚ, musí byť príkladom, musí byť modelom a budeme sa sústrediť na platby, tak jednoducho si budeme absolútne protirečiť. Snažil som sa toto vyjadriť, eh, presadiť, verejne o tom hovorím aj teraz, keďže táto eh, schôdza je webstreamovaná. A bol som prekvapený a sklamaný, keď som videl, že tieto argumenty neviedli k žiadnemu komentáru. Ani na jeho podporu mojich argumentov, ani naopak na kritiku týchto argumentov. Bolo tam absolútne ticho, ticho zo strany oboch inštitúcií. Chcel som vám o tom povedať, eh, keďže o niekoľko minút budeme musieť prijať rozhodnutie k platobným prostriedkom na rok 2011 a budeme tu mať ilustráciu tohto politického protirečenia, v ktorom sa dnes nachádzame a ktoré bude mať samozrejme, budú tu aj ďalšie takéto prípady a musíme jednoducho očakávať počas, podľa všetkých ukazovateľov komisár Levandovský, keď prišiel do rozpočtového výboru, nás informoval o niektorých veciach o návrhu rozpočtu 2012, kde komisia bude z právnych dôvodov nutená navrhnúť navýšenie týchto prostriedkov platieb. Bude tu silné percento, zatiaľ čo ide len o výkon politických rozhodnutí, ktoré boli prijaté už v minulosti. Mám viacero žiadostí o slovo a najskôr je tu žiadosť zo strany pána Bokroša. You, Ďakujem, pán predseda. Stručne v pléne výboru pre rozpočet by som chcel vyjadriť veľké sklamanie z tej skutočnosti, že koordinátori malých skupín boli vylúčení zo včerajšieho trialógu. Ako môžeme aspoň naše minimálne povinnosti vykonávať, povinnosti oči voči našim skupinám, aby sme ich poinformovali, naozaj im dali spolahlivé informácie, ak nás vylúčite z dôležitých schôd. Takže dúfam, že to bolo posledný krát, že sa takéto niečo udialo. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Ďakujeme. Teraz pán Gariga. Gracias, presidente. Eh, como... Ďakujem, pán predseda. Ja ako koordinátor za EPP chcem vyjadriť následovné. Chcem zareagovať na to, čo povedal pred chvíľou pán predseda. Istotne je potrebné, aby sme sa ešte vyjadrili k platbám na rok 2011. Pani Balcány je spravodajkynia na rozpočtu 2012 a ja musím povedať, že tá východická situácia je naozaj mimoriadne komplikovaná. V tomto trialógu včera sme už e, dostali takú predzvesť tejto komplikovanosti Európska komisia sa vyjadrila celkom jasne, že rok 2012-2013 budú e, náročnejšie ako terajší rok a vieme, že platby v tomto roku e, boli nepostačujúce na pokrytie tých potrieb, ktoré vystávajú E, tie štruktúrálne fondy, napríklad viacročné programy, fond Solidarity, ktorý tiež nie je vybavený dostatočne prostriedkami. Takže ako povedala pani Balcani, musíme naozaj od samotného začiatku dávať pozor na to, aby sme sa koncom tohto roku nedostali do situácie, kedy budeme konfrontovaní s jednostranným vyhlásením rády v tom zmysle, že bude potrebné krátiť výdavky bez toho, aby sme na to mohli akýmkoľvek spôsobom vplývať. A máme tu aj medziinštitucionálnu dohodu, ktorá má byť zárukou toho, že v prípade potreby bude možné zvýšiť platby. A ako som už spomínal, rada to samozrejme nepovažuje za dobré a toto je potrebné mať tiež stále na pamäti. Je teraz naozaj mimoriadne zložité prísť s nejakým návrhom rozpočtu, s nedostatkom platieb, platobných prostriedkov, keď vieme, že ten stok tu bude. Toto je naozaj nemožné. Komisár Levandovský počas trialógu povedal, že by sme mohli postupovať ako v prípade programu ITER. Pokiaľ ide o prostriedky za 2010, tie boli vyčerpané a keď rok 2012 tento program chceme pokračovať v ňom, tak zrejme bude potrebné prísť s novými prostriedkami, dodatočnými prostriedkami. A Európska únia by v roku 2012 sa mala teda dohodnúť aj na tomto, ako má ďalej napredovať či nenapredovať program ITER. A vystáva otázka, odkiaľ tieto prostriedky vziať, aby sme všetky záväzky, ktoré boli prijaté, dokázali aj splniť. Takže pokiaľ ide o platby, musíme vypracovať spoločnú stratégiu na úrovni všetkých inštitúcií. Helga ako ďalšia. Ďakujem, pán predseda. Začala by som takou poznámkou, že súhlasím s pánom Bokrošom, že nie je zrejme najšťastnejšie riešenie vylúčiť z eh, trialogov koordinátorov menších skupín. Pán predseda, k vášmu návrhu, aby sme sa sústreďovali na otázku záväzkov, toto je podľa mňa veľmi inteligentné riešenie, dobrý nápad a mrzí ma, že rada bola taká autistická v tejto otázke Áno, máme tu politický problém, musíme si to uvedomiť, ale z nášho hľadiska, vzhľadom na to, že komisia si uvedomila a aj to uviedla, že vzhľadom na tie záväzky, ktoré je potrebné splniť, že je potrebné sa týmito záväzkami, otázkou záväzkov zaoberať. Takže touto cestou by sme sa mali vydať. Pokiaľ ide o Fond Solidarity, podľa mňa musíme trvať na tom, aby sa vyhlásenie o platbách z minulého roka v plnej miere dodržalo. A otázka ITER. Iste vás neprekvapí, že my, zelení, sme proti takýmto investíciám. A podľa mňa musíme naozaj urobiť takú zaťažovú skúšku, pretože otázka jadrového odpadu z fúzie, jadrovej fúzie nie je vyriešená. Ďalej tu máme rozpočtové problémy, environmentálne problémy, je tu obrovská debata. Ja viem, že v mojej krajine je to možno prezentnejšie než vo Francúzsku alebo iných krajinách, ale podľa mňa my ako Európania sa musíme touto otázkou komplexne zaoberať. Takže si myslím, že by sme nemali e, sa snažiť iba hľadať rozpočty, e, pardon, prosiedky rozpočtu 2012, ale mali by sme mať taký všeobecnejší prístup k takýmto technológiám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Helga za túto pripomienku. Len aby som zareagoval hneď, možno ďalší sa budú cítiť v tom istom zmysle, pokiaľ ide o zloženie delegácie. Delegácie na trialógu. Som trošku prekvapený tým, čo tu zaznieva z vašich úst. My sme len uplatnili jednomyselne prijaté rozhodnutie koordinátorov z 10. februára 2010 a toto je tradícia vo výbore pre rozpočet. Vtedy sme rozhodli, ako bude zastúpený výbor rozpočtov pre rozpočet zastúpený vo všetkých externých aktivitách. Trialóg, štúdie, vypočutia, konzultácie s výborom pre zahraničné veci a s výborom pre radu, pre politiku zahraničnú a bezpečnostnú, pokiaľ ide o pracovné skupiny, pokiaľ ide o vysielanie delegácií, pokiaľ ide o kadaráž a tak ďalej. A pokiaľ ide o trialógy, my sme sa rozhodli, a vychádzajúc z tradičnej praktiky, že delegácia výboru pre rozpočet bude obmedzená na predsedu alebo jeho zástupcu a spravodajcu. Bodka. S možnosťou pre všetky skupiny, ktoré si to želajú, vyslať zástupcu. Takže v trialógu môže byť iba jeden hovorca a iba jedna osoba môže vystúpiť v mene parlamentu. Takže jeden jediný politik, a to je predseda rady a z komisie, toto sú jediní zástupcovia, ktorí sa môžu vyjadrovať. Takže toto bolo takto rozhodnuté a ja som to kontroloval celý minulý rok aj teraz, aby za každým, keď budeme mať trialog s politickým rozmerom, aby tam boli aj iní zástupcovia, vzhľadom na to, aká je tu téma. Takže náš postup, samozrejme každý sa môže vyjadriť, s predsedníctvom parlamentu po zmierení, aby sme mali podporu pre náš spoločný kompromis, pokiaľ ide o odhady 2012. Takže podľa mňa môžeme postupovať presne rovnakým spôsobom. Pána Aglund. Chairman, at this stage I don't have that much to add. I under- Ďakujem, pán predseda, nemám toho, čo veľa doplniť. Súhlasím s vami, pán predseda, a teším sa z vášho návrhu, ktorý ste jadrili už včera, pokiaľ ide o zastúpenie skupín. A my, Valde, si vážime, že ste nám prislúbili, že na ďalších e, dôležitých trialógoch skupiny budú môcť byť zastúpené. Ja osobne mám pocit, že táto rovnováha vychádzajúc aj z toho rozhodnutia 10. februára že by bolo dobré, keby tam boli všetky skupiny zastúpené aspoň na úrovni zamestnancov, ale súhlasím aj s tým, že nemôže 20 ľudí hovoriť v mene parlamentu, lebo by to bolo naozaj uh, zvláštne, keby každý hovoril niečo iné. Máme tu jedného jediného hovorcu parlamentu, to je náš predseda a to je úplne evidentné. Ale prečo by tam nemohli byť koordinátori potichu? a nielen zamestnanci skupín, hoci naši poradcovia sú veľmi kvalitní a môžu nám poskytnúť informácie. To je iba otázka prístupu, myslím si. A možno by sa tým mohli koordinátori niekedy zaoberať, keďže je to problém hlavne pre tie malé skupiny. Nie je to až také závažné. Ale ešte raz opakujem, um, sme spokojní s vašim prísľubom, ktorý ste nám včera dali. Ďakujem, Goran Ferm. Ďakujem. Najskôr k trialogu. Uh, Áno, musíme si premyslieť to, ako funguje to k informácii. Samozrejme, každý sa nemôže zúčastniť, lebo to by bol potom formát, ktorý nebol rozumný, ale možno, že by sa tak zlepšil to k informácii. V zásade dve veci. Poprvé, čo sa týka tej všeobecnej veci ohľadne záväzku a platieb, to je veľmi dôležité. Ja súhlasím s Helgo a s ďalšími, ktorí povedali, že naše priority sa zamerávajú na ambiciózne záväzky, ale samozrejme chápem, že je tam istý problém. E, vieme, že rada minulý rok bola pomerne taká veľkorysá, pri záväzkoch akceptovať líniu parlamentu, ale čo sa týkalo pladeb, tam boli veľmi e, neoblomní, nechceli prekročiť stanovenú hranicu. A mám taký pocit, že tu môže vznísť, vzniknúť určitý náraz rozdielov medzi záväzkami a platbami. Samozrejme, že e, rada chce e, je, chce prerušiť to prepojenie medzi záväzkami a platbami. No, je to zložitá situácia. Oni sa chcú teraz zamerať na to, aby sa neimplementovali politiky, práve preto, aby našli zdroje presunov, aby si mohli zafinancovať vlastné priority. A potom to by bol veľký politický problém. Myslím si, že mali by sme skutočne sa nad tým viac zamyslieť a nielen povedať áno, e, že áno, záväzky sú našou prioritou. No na čo máme záväzky, keď sa neimplementujú? Jednoducho takto to funguje, takže dôležité je sa zamyslieť, aké je to prepojenie medzi záväzkami a platbami a musíme sa zamerať na toto prepojenie, nielen povedať áno, ambiciozne záväzky a budeme spokojní. To vôbec nie je také jednoduché. Myslím si, že máme tu podstatne väčší problém a musíme si pozrieť toto prepojenie, ktoré som už viacejkrát spomenul. No a teraz ITER. Myslím si, že je to trošku frustrujúce, že vlastne tu máme situáciu, kde tak povediať správny spor. Môžeme využiť tie rezervy z roku 2010. Ja si stále myslím, že áno, ale rada a právne služby hovoria, že nie. No tak možno, možno nemôžeme. Pre nás je jasná jedna vec nás ani tak nezaujíma, či môžeme využiť takéto e, nevyčerpané prostriedky z roku 2010 alebo 2011, alebo či nájdeme nové financovanie, ale nemôžeme jednoducho presunúť prostriedky napríklad z 7. rámceho, rámceho programu, výskumného rámcového programu prospech ITER. Tu ide o presun obrovských súm, pol miliardy eur v prospech ITER. To je neakceptovateľné. Samozrejme, môžeme diskutovať o tom, či v roku 2010, 2012 nájdeme takéto prostriedky, ale takéto presuny prostriedkov sú pre nás nevyriešené a kontroverzné. Ďakujem. Ďakujem kolegovi. Dve pripomienky k platbám a k záväzkom. Možno, že toto by sme mali e, spomenúť e, v rámci finančného nariadenia, pretože e, platobné prostriedky sú povinnými výdavkami. Zrušili sme rozlíšenie medzi tým, čo sme kedysi nazývali povinné a nepovinné výdavky, nesprávne, ale e, platby sú povinnými výdavkami. A Goran má pravdu. Ak chceme, aby politická diskusia sa sústredila na e, viazané rozpočtové prostriedky, tak to nemá význam, ak platby nebudú povinnými prostriedkami, povinnými výdavkami. Ak e, rada kompletne odlíši oba, tak to bude úplne katastrofické, nerealistické riadenie. To je teda vec, v, ktorom, v ktorej by sme mohli osloviť nášho spravodajcu. Pokiaľ ide o rozpočet e, na rok 2010, tak tamto rokovanie je skončené. Musíme sa teda sústrediť na to, či Európska komisia nám niečo navrhne na, roh, na rozpočet 2012. Helga pripomenula stanovisko tejto skupiny ohľadom rozpočtu 2012. Laslo Šurian. Našlu. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel povedať pár slov k tejto téme. To znamená, že ak rada v rámci rokovania rozpočtu, rozpočte sa zameria na platby a snaží sa prísť návrhmi, aby sa znížili až v príliš veľkej miere, tak potom jednoducho my... Je tu technický problém, nepočujeme sa? Francúzština nefunguje, sú nejaké problémy s ďalšími jazykmi? Funguje už aj francúzština? Dobre, tak je to v poriadku, znovu to počujem tlmočenie. Nech sa páči, Laslo. Takže ak dovolíte, pán predseda, zopakujem to ešte raz. Ak rada sa bude snažiť znižovať platby v rámci rozpočtu, tak my budeme musieť obhajovať našu, naše stanovisko a to znamená, že platby by sa dostali na takú úroveň, že by bolo vlastne nemožné zabezpečiť vôbec fungovanie. Podobnú situáciu sme to mali minulý rok. No a celá tá diskusia sa podľa môjho názoru nezameriava na politické záväzky, my skôr tu konáme ako požiarnici. Zameriavame sa na platby a sústredíme sa práve na ne. Toto je situácia, kde ide o mnoho vecí. Niektoré boli spomenuté už pred rečníkmi. No a keď si pozrieme ten 7-ročný rozpočtový plán, tak svojho času, keď sme to navrhli, tak Samozrejme, tie diskusie sa svojho času zamerávali na platby, ale iba veľmi malá časť, časť sa zaoberá skutočnými platbami. No dobré, možno, že v tej dobe to bolo akceptovateľné, ale keď si pozriete, aké problémy tam boli, aké bolo zložité e, riešiť otázky záväzkou v rámci ročného plánu, tak vidíme, že boli vyššie ako platby. To znamená, že vlastne je to tam, tak povediac, dopredu určené, že musí dojsť k napätiu v rámci systému. No a to znamená, že v ktoromkoľvek roku, kedy by nejaké členské štáty prišli s nejakou požiadavkou a kde by, kde by požadovali Ehm, niečo, čo by viedlo k tomu, že by sa dostali tej maximálnej hranici, museli by sme konať ako tí spomínaní požiarníci, museli by sme veľmi rýchlo riešiť túto situáciu, museli sme vykonať presuny a tak povediať, by sme to mali dve úrovne diskusie a dôležité je vytvoriť určitú rovnováhu. A toto si musíme uvedomiť predtým, ako sa budeme zaberať ďalším takýmto finančným plánom, ehm, lebo je veľmi pravdepodobné, že sa to bude v takomto kontexte bolo tu vyjadrené určité prekvapenie, že rada nereagovala e, na veľmi rozumné a oprávnené argumenty. To je skutočne zložitá situácia a neviem presne, kde sa nachádzame, v ktorej fáze, ale keď sa pozrieme na budúcnosť, keď si pozrieme RAL, a keď si pozrieme záväzky a ak teda štáty chcú využiť, tak vlastne tu vzniká veľmi zložitá situácia. Máme tu predsa určité e, rozpočtové obmedzenia, rozpočtové hranice a musíme sa v rámci nich pohybovať. Takže potom by to bolo možné sa obrátiť na Európsky súdny dvor v Luxembursku, lebo je to situácia, ktorá je nová a ide tu vlastne o to, že je tu snaha neriešiť tento problém a my sa ale snažíme ho riešiť, ale tá situácia je veľmi zložitá. Takže vy, pán predseda, ste spomenuli veľmi dôležitý bod rada vlastne e, ne, nemohla reagovať primerane, lebo zástupcovia rady ani nezastupovali vlastne svoje štáty. Oni rešpektovali tak povediať 27 a pohybovali sa v rámci určitého mandátu a tým pádom sa vlastne nemohli vyjadriť vôbec takýmto dôležitým témam, takýmto dôležitým oblastiam, ktoré sú relevantné pre budúcnosť. Podľa mňa tá nedostatočná odpoveď, to bola, to bola ich reakcia. Pozrieme si, ako prebiehal ten trialog. Pán Bokroš sa úplne mýli. Nie je pravda, že by koordinátori malých skupín boli vylúčení. Prebiehalo to, ako to prebiehalo. Bol tam určitý obmedzený počet účastníkov, bol tam aj spravodajca Salvator Gariga, ale on tam nebol vo svojej pozícii ako, ako koordinátor, Jednoducho bol tam preto, lebo náš spravodajca sa nemohol zúčastniť a napríklad socialistický koordinátor tiež sa nemohol zúčastniť, ani koordinátor za EPP. To znamená, že celkom môžem povedať, že žiadny koordinátor sa toho nezúčastnil. No a Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo boli zase vylúčené zo strany rady. To je určitá prax, ktorá tu bola v minulosti. Podľa mňa je to celkom dobrý postup. To znamená, že bol to pomerne taký skromný dialog. Dôležité je, aby tam boli e, spravodajcovia, ktorí sú, ktorí sú prepojení s danou témou a aby oni mohli viesť rokovania. Ja si myslím, že predsedníctvo bolo celku veľkorysé v tom zmysle, že keď sme hovorili o dôležitých témach, bolo tam ochota umožniť účasť koordinátorom. Ale keďže vieme, ako to prebiehalo zo strany rady, kde boli poskytnuté nedostatočné odpovede, vieme, že postup parlamentu je hovoriť podľa možnosti jedným hlasom, nie tromi, štyrmi hlasmi. Dôležité sa zamerať na tie ciele, ktoré chceme dosiahnuť, aby sme neohrozili naše ciele voči rade a komisii. Jednoducho takto to je a všetky politické skupiny sa mohli byť zapojené do celého procesu. Dôležité je zabezpečiť expertnú účasť na takýchto rokovaniach. Toto bolo pre nás vždy veľmi dôležité. A veľmi dôležité je to, aby sekretariát vypracoval určitý súhrn, ktorý mal byť v dispozícii každému. Dôležité, aby sa to opieralo o objektívne skutočnosti, nie o subjektívne názory. Dôležité je samozrejme aj to, aby sa vyvinulo všetko možné úsilie, aby sa zohľadnili e, naše názory. Ako som povedal, bola to určitá veľkorysosť, ja tento prístup podporujem, ale to samozrejme neznamená, že vytvoríme precedens, kde by sme mali delegácie, ktoré pozostávajú 7 až 9 členov. Ďakujem pekne. La générosité du président n'est pas un précédent. Korisos predsedu nie je žiadnym precedensom. Pán Artong. Voorzitter, dank u wel voor de update uh, eh, over de trialoog. Ehm. Ďakujem pekne za tieto informácie, ktoré sa týkajú trialógu. Čo sa týka tých spomínaných finančných záväzkov, samozrejme môžeme si položiť otázku, že či to, čo prebehlo v minulom roku, bolo všetko pre nás prospešné, ale ako sa spomínalo, dohody platia, musíme apelovať na dôveru, musíme podporovať. Ale samozrejme chápem, že je nutné šetriť v rozpočte a komisár Levandovský bol u nás na návšteve v Holandskom parlamente a musím povedať, že bolo to trošku trápne, lebo hovorilo sa aj o tom, aby sa zaviedli európske dane. To znamená, že strana príjmov by mala byť posilnená ďalším prostriedkami namiesto toho, aby sa vykonávali úspory. No a podľa mňa to nebolo e, prijaté veľmi pozitívne. Dôležité je skôr šetriť na strane výdavku. To je malo byť tá hlavná téma. Prepačte, čakal som na tlmočenie. Pani Andersen. Thank you, President. Ďakujem pekne, pán predseda. Môj názor je iný od vášho názoru, čo sa týka otázok platieb a záväzkov. My sme najprv rozhodli o tom, čo môžeme zaplatiť, čo, čo chceme vyplatiť a potom sme sa k niečomu zaviazali. Toto je určitý postup, ktorým sa mali riadiť v rozpočte. Minulý rok rada vlastne nanútila tento postup a my sme vlastne nepochopilo, že, nepochopili, že takto to bude prebiehať a že to bude prebiehať v čase krízy. Preto nie je inteligentné jednoducho diskutovať o záväzkoch a vyjednanie tlak. Ľudia si robia starosti, či majú dostatok prostriedkov a aké náklady musia pokrývať. táto komplikovaná situácia vedie k ešte ďalšej situácii, ktorú, o ktorej som počul častokrát v tomto výbore aj v iných výboroch. A síce hovorí sa o tom, že európsky rozpočet nie, nemôže ísť do deficitu. Samozrejme, že Európska únia môže ísť do deficitu. Európska únia rozhoduje o tom, čo chcú, na čo chcú vynaložiť a potom požadujú peniaze od členských štátov. Takto nefunguje rozpočtový postup v členských štátoch. Národné vlády musia rozhodnúť o rozpočte, ktorý chcú vynaložiť a potom musia zabezpečiť to, akým spôsobom dostanú prostriedky. Jednoducho nielen požadujú peniaze, musia nájsť tieto peniaze. No a čo sa týka tej účasti tej užšej skupiny, je mi ľúto, že to rozhodnutie, ktoré sa prijalo, bolo nedemokratické. To znamená, že podľa mňa tento postup by sme mali napraviť. V minulom roku viacerí z nás sa nemohli zúčastniť rozličných fáz rokovania o rozpočte. Nemyslím si, že toto bolo demokratické. A to je všetko. Ďakujem. Prepačte, pani Andersen, bolo to demokratické? Demokracia neznamená, že sa rozhodneme jednohlasne, všetkými hlasmi. Znamená to, že väčšina rozhodne. Všetky naše rozhodnutia boli prijaté demokraticky a transparentne. Mám E, ďalšie žiadosti o slovo k tomuto, pán Ferm? Like Áno, ja by som chcel komentovať veci, ktoré povedala pani Andreasen. Prvá vec sa týka toho, ako vytvárame naše trialógy. Myslím si, že takto to je v celom parlamente, v rámci každého legislatívneho trialógu sme zastúpení s predsedom a spravodajcami nikým iným. To má svoje praktické dôvody, lebo jednoducho ide to o prebiehajúce rokovania, nie ide to a hlasovanie parlamentu, toto je rokovanie, ktoré sa musí riadiť určitým praktickým požiadavkám. Podľa mňa je to na mieste. Poďme si pozrieť, ako to bolo minulý roku. Tam bol istý problém svojho času. To bolo tak, že tí, ktorí reprezentovali parlament, boli všetci z jednej politickej skupiny. A to je určitý problém. Ale samozrejme nemôžeme to mať plné zastúpenie v rámci trialógu. To by viedlo k tomu, že ten trialóg by nebol trialógom, a nesplnilo by to svoj účel. Poprvé. Po druhé, pani Andreasen povedala, že Európska únia rozhodne o svojom rozpočte a potom požaduje peniaze. Nezoberá sa tým, odkiaľ pochádzajú prostriedky. To predsa nie je pravda. Vy jednoducho nerešpektujete finančný rámec. Máme tu maximálne hodnoty pre každý rok a jednoducho e, nemôžeme tieto sumy prekročiť. Máme tu viacero, celý systém takýchto stropov pre záväzky, pre vlastné e, prostriedky a tak ďalej. To nemôžeme sami zmeniť toto bolo predsa ratifikované všetkými členskými štátmi. Systém vlastných e, prostriedkov bol predsa e, schválený všetkými členskými štátmi a predsa je tam veto a jednoducho, možnosť veta a jednoducho nemôžeme to nerešpektovať, že jednoducho schváli sa rozpočet a požadujú sa peniaze. To nie je pravda. E, Vždy reakcia Reimer, pretože James ešte žiadal o slovo. Takže najskôr James, potom Reimer. James. Najskôr k postupom, ale máte absolútnu pravdu tým, že som bol vo veľkej aj malej skupine v tomto parlamente vždy v trialogu e, reprezentuje danú skupinu predseda a spravodajca. Musíme to tak nechať, pretože inak to nebude možné. E, Musíme ale objasniť nový postup, pokiaľ ide o proces zmierovania. Bol tu určitý zmetok ku koncu roka, kto môže ísť na zmierovanie, kto nie. Bolo tam 27 členov, ale nebolo to celkom jasné, kto sa má zúčastniť týchto stretnutí, ak teda môžeme využiť túto príležitosť na objasnenie, kam môžu kolegovia ísť, kam nemôžu ísť, preto aby sme mali celkovú dohodu, keď príjmeme konečné rozhodnutie. Podľa mňa toto by bolo veľmi užitočné. K obsahu otázka platieb a viazených rozpočtových e, prostriedkov. Niekedy máme záväzky, potom prídu platby, potom e, navýšime veľké e, záväzky, nie sú tam peniaze, to nič nové, vždy sa to stane na konci finančného výhľadu Takže musíme nájsť nejaký spôsob, ako toto vyriešiť, pretože e, je tu potom nedostatok prostriedkov ktoré ne, zo strany krajín, ktoré nemôžu uh, uh, zaplatiť. Ďakujem teraz Reimer. <clears throat> Ja, vielen Dank. Ich glaube schon. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že čo sa týka týchto politických rozhodnutí, ktoré sa týkajú platieb a záväzkov, súvislosti s tým, čo povedal Joran a James, musíme zásadne riešiť túto tému, musíme sa rozhodnúť, ako budeme politicky k tomu pristupovať. Samozrejme, ten vývoj, ktorý vedie k diskrepancii, ktorá je obrovská, e, komplikuje možnosť plánovania európskeho rozpočtu a je to, myslím si, zložité pre členské štáty a vedie to k tomu, že to nie je dostatočne seriózne. No a teraz samotnému postupu. Chcel by som ešte pripomenúť, že bolo to pred mnohými rokmi, kde sme mali situáciu, kde napríklad rokovania v viacročnom finančnom rámci, tu myslím na agendu 2000, vlastne boli realizované predsedom a spravodajcom. A tí boli ešte k tomu z tej istej politickej skupiny. Vtedy, ako, ako odpoveď na to sme mali infláciu trialógu. A musím povedať, že trialóg nie je zmierovanie. Nielen čo sa týka účasti koordinátorov, ale aj čo sa týka tieňových spravodajcov a pracovníkov politických skupín, kde nebol jeden, ale dokonca aj dvaja, traja. Dalo by sa povedať, že sála bola tak plná ako pri bežnom zmierovaní. Jednoducho to bolo neudržateľné. Chcel by som pripomenúť, že pri súčasnom e, rozpočte sme tiež prijali určité rozhodnutia, kde sme rozhodli o tom, že sme okliešnili určité delegácie. Dohodli sme sa na tom, že dobre chceme zabezpečiť to, aby všetky politické skupiny boli dostatočne informované, aby toto boli zapojené, aby mohli overiť to, že tí, ktorí vedú, vedia rokovania, E, naplnili to, čo sa im povedalo. No a v rámci trialógu predseda a spravodajca majú tú úlohu, aby prezentovali to, čo v rámci zložitých príprav a intenzívnych rokovaní sa požadovalo. Takáto situácia tu nebola pred 10-15 rokmi, takže je tu príprava, je tu aj možnosť spätnej väzby. Preto delegácia trialógu je správne oprávnene obmedzená tak, aby možnosti politických skupín nejako ešte do tých rokov zasahovať boli relatívne obmedzené. Vieme, že niekedy to do, v tom dochádza tak, že sú prítomní zástupcovia veľkých politických skupín a menších politických skupín. Dôležité je si uvedomiť ale to, že keď niekto je účastníkom trialógu, tak nezastupuje e, svoju politickú skupinu, ale výbor. V zmysle vyváženosti delegácie som napríklad ja sa vzdal osobne mojej prítomnosti, lebo myslím si, že tí spravodajcovia a predseda, ktorí tam boli, dobre zastúpili z hľadiska túto tému. Ďakujem. Merci. Ďakujem Reimerovi. Teda vy ste predchádzali tejto výzve. veľkoryso súčasného predsedu spôsobuje zmetok. Mali sme byť menej veľkorysi. No a posledná pripomienka k platbám a k záväzkom, k tomu, čo povedala pani Andersen. Áno, samozrejme. Dôležité je, ako, koľko peňazí v konečnom dôsledku spotrebujeme alebo vynaložíme. Ale keď raz sa rozhodne vynakladať prostriedky, keď podpíšeme nejakú zmluvu na vykonanie prác, vykonajú sa tie práce, niekoho zamestnáme, tak to musíme zaplatiť a teraz sme v situácii, kedy sme sa rozhodli, že vynaložíme prostriedky. Práca bola urobená, e, e, zaangažovali sme pracovníkov a teraz rada povie, že nemáme peniaze. To je absurdné. Musíme rokovať o úrovni e, viazaných prostriedkov na základe výdavkov, ktoré sme pripravení vynaložiť. Ale keď sa rozhodnutie vynakladať tieto prostriedky urobí, tak to musíme zaplatiť. V tomto je je problém. Musíme sa z tohto e, dostať, pretože od dnešného rána kontrolujeme e, tieto, tieto protirečenia a také, také nedostatky a, a tá, to ticho zo strany rady k mojej pripomienke interpretujem ako to, že sme v rovnakej situácii ako v predošlých rokoch, hlavne minulý rok, kedy partnery, ktorí sú oproti nám zo strany rady, nie sú partnermi, ktorí majú politický mandát na výmenu názorov s parlamentom. Máme pred sebou partnera, ktorý má zviazané ruky. Je to funkcionár a teda my rokujeme s týmito funkcionármi. Ja nekritizujem e, funkcionárov. Ja sám som e, pracoval na ministerstve pre rozpočet, mám veľkú úctu k týmto ľuďom, ale funkcionár sa zaujíma len o platby, o nič iné. Ten e, rozmýšľa ako účtovník. My sme politici a na nešťastie v našich postupoch nemáme skutočnú výmenu názorov a politické rokovanie inde ako ku koncu e, celého procesu po hlasovaní e, v rade a počas prvého semestra v roku nemáme skutočnú výmenu názorov na politickej úrovni napriek našim snahám. Milí kolegovia, uzavriem túto diskusiu, túto výmenu názorov, túto politickú výmenu názorov, ktorú máme v rozpočtovom výbore, aspoň teda tu. A počuli ste, aké ťažkosti má naša spravodajkynia pani Balzány, hlavne pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné projekty, kde by potrebovala vaše pripomienky čo najrychlejšie, aby mohla dodržať ten časový harmonogram, ktorý nám pripom- pripomenula. Teraz by sme mohli prejsť k nasledujúcemu bodu dnešného programu a to je bod. Takže 6 a 7 sme odložili. Bod číslo 9. Návrh opravného rozpočtu číslo 1 2011. Takže konkrétny príklad ťažkostí, ktoré máme vzhľadom na e, súčasnú situáciu v platobných prostriedkoch. Naša spravodajkyňa Sidonia Jedžezevská tu nie je medzi nami, pretože má e, rodine nejaké problémy a v mene rozpočtového výboru by som rád vyjadril Eh, želanie eh, skorého uzdravenia jej malého dieťaťa, ktoré je hospitalizované. A z jej neprítomnosti pán Gariga sa ujal tejto agendy a predstaví nám výsledky trialógu a predloží nám konkrétny návrh. Salvador. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, vôbec nie je ľahké teraz tu nahradiť spravodajkyňu, pretože je to mimoriadne zložitá problematika a samozrejme, že sú tu rôzne záujmy, ktoré sa tu prejavia. Na jednej strane rozpočtárske požiadavky, zo strany nášho výboru. No a potom sú tu ešte aj politické úvahy, ktoré sa tu prejavia. Koordinátori už viackrát sa vyjadrovali k tejto problematike a podľa nás negatívna reakcia nie je na mieste. Nepomôže nám to zamietnúť a v, minul, v minulých rokoch sme mali viackrát e, teda padlo rozhodnutie zamietnúť, ale teraz e, sa nám to nezdá primerané e, takéto negatívne stanovisko zaujať už začiatkom roka. Pretože to neslúži žiadnemu účelu, ide o solidaritu, naliehavosť No a v prípade otázok solidarity by predsa rada mala dostať svojim záväzkom podľa dohody a dať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov v prípade, že si to vyžadujú okolnosti. prírodné katastrofy a tak ďalej, skrátka si vyžadujú takúto reakciu, na ktorú sú potrebné dostatočné prostriedky. A pokiaľ ide o tú núdzovú situáciu, komisia sa vyjadrila, že bude potrebné 180 miliónov eur a rada nedosiahla väčšinu v tejto otázke. Včera sa o tom ešte hovorilo aj v rámci trialógu. Často sa tu hovorí o tej teórii nových peňazí. Vychádzajú z týchto nových skutočností, ale komisia sa vyjadila v tom zmysle, že nie je teraz možné tieto prostriedky, nové prostriedky získať. Bolo nám povedané, že ide o otázku prežitia tých osôb, tých európskych občanov, ktorí boli nejakým spôsobom postihnutí záplavami. Ide o Polsko, Slovensko, Maďarsko, Českú republiku, Rumúnsko. To sú teda tie krajiny, kde boli občania najviac postihnutí a tieto krajiny skrátka nemajú k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na pokrytie tých škôd a preto požiadali o európske riešenie alebo o podporu zo strany Európskej únie. Ak budeme trvať na tejto rezerve, Tieto záplavy už e, sa udiali pred niekoľkými mesiacmi, minulý rok v apríli. A skrátka už e, je na čase tieto prostriedky uvoľniť, lebo by sa to inak celé ťahalo veľmi dlho, čo nie je priateľné. A potom negatívna rezerva 2. Tam ide tiež o obete záplav 200 miliónov eur. Toto je naj, e, tá horná hranica podľa článku 44. Aha. V rámci tohto druhého opravného rozpočtu by sme e, sa mohli snažiť e, ísť tou cestou riešenia nových prostriedkov. Ešte raz opakujem, ja tu zastupujem pani Jendžejevskú, spravodajkyňu. A môjim cieľom nesmie byť iba rozpočtová disciplína, ale aj tie politické možnosti. Takže je na nás, aby sme pri hlasovaní zaujali také stanovisko, pri hlasovaní u nás v rozpočtovom výbore, ktoré je pozitívne. Teda hlasujme za túto negatívnu rezervu, ale s určitými výhradami. A neviem, ako to s tými výhradami bude. Neviem, či ich máte k dispozícii. Mali by ste to mať k dispozícii v papierovej forme. Dôležitý je bod 2 v úvodných ustanoveniach a tam sa uvádza, výzva na adresu komisie, aby využila svoje iniciatívne právo, pokiaľ ide o opravné rozpočty na rok 2010. Podľa článku 15 je potrebný postup v rámci toho konania negatívnych rezerv. Pokiaľ ide o prebytky, tieto by sa mali vrátiť členským štátom, ale možno by sa toto vrátenie nemalo udiať. To je tých 154 miliónov, ktoré môžeme takýmto spôsobom získať. A rada teraz je na ťahu a možno bolo príliš mm, rýchle z našej strany stanoviť e, túto, tento strop 2,9 pre platby na 2011. To sú skrátka veci, ktoré sa dejú, nedajú sa predvídať. A o taký prípad presne ide. Takže poprosím vás o podporu pre takýto uvedený postup pre tieto návrhy spravodajkyne. Ďakujem vám. Jeho prezentácia Salvadora bola veľmi jasná. Ja doplním len 2-3 ďalšie postrehy. Mm. Využili sme túto príležitosť, aby sme vyjadrili, teda ja sám som to urobil, e, voči rade naše polutovanie, povedal by som dokonca náš hnev, bolo to trošku také burlivejšie z mojej strany, hnev nad tým, ako rada nesplnila záväzok, ktorý sama prijala na svoju vlastnú iniciatívu a ktorá, eh, mm, ktoré je súčasťou roku 2011, podľa ktorého prípade, že platobné prostriedky budú chýbať a bude tu naliehavá potreba v roku 2011, e, tieto prostriedky by sa mohli navýšiť. Toto bolo prehlásenie, ktoré na začiatku bolo unilaterálnym prehlásením rady, potom sa k tomu pridala komisia a parlament. To bolo spojené so skutočnosťou, že platobné prostriedky sa pôvodne mali navýšiť iba o 2,91 e, e, A poprvýkrát, keď v roku 2011 vznikol problém s, um, s týmito prostriedkami, tak rada tento záväzok ignoruje. A ja som položil rade otázku, ak to tak je, ak sú takéto uh, sľuby zo strany rady, my, do to, my to berieme do úvahy, uh, v budúcich rokovaniach, či už ide o rokovania e, o rozpočte, o ročnom rozpočte alebo o finančnom výhľade, o tom, že sľuby, e, písomné sľuby rady nestoja za nič. A kladiem si otázku, tak ako to vysvetlil, vysvetlil Salvador Garriga, kedy tento nástroj negatívnej rezervy sa úplne vyčerpá. 100 miliónov eur. Čo urobíte? keď o niekoľko dní, o niekoľko týždňov budeme čeliť nečakaným výdavkom, ale takým, ktoré bude potrebné e, naplniť, teda zaplatiť. Aká bude pozícia rady? Čakáme na odpoveď rady. No a tento problém Ehm, bol už dlho diskutovaný na predošlých stretnutiach. Na papieri teda sú možné tri riešenia. Odmietnutie, ktoré budú, bude automaticky viesť k zmierovaciemu konaniu. Potom nebudeme reagovať a v rámci šiestich týždňov, ak nebude reakcia parlamentu, rozhodnutie rady znamená rozhodnutie prijatia, o prijatí opravného rozpočtu a potom návrh spravodajcu ako tretie riešenie, že povieme, že vzhľadom na problém e, pomoci obyvateľstvu, ktoré je obeťou e, prírodnej katastrofy, e, ktoré už dlhé mesiace čaká na túto pomoc, je ťažké nesúhlasiť nevyhovieť e, rýchlo e, takýmto e, požiadavkám. Ak sa rozhodneme, že nebudeme hlasovať, tak ešte o 6 mesiacov odložíme implementáciu týchto prostriedkov je tu veľký konsenzus, takmer jednohlasnosť e, v Rade aj v parlamente, aby sa implementoval e, fond stabilizácie pre sumy navrhnuté komisiou za podmienok, e, ktoré boli definované zo strany Európskej komisie. Ale aby sme vyjadrili náš nesúhlas so stanoviskom Rady, Navrhuje sa v tomto ústnom pozmenujúcom návrhu, ktorý prezentoval práve Salvador, aby sme pozvali Európsku komisiu, rešpektujúc jeho, e, jej e, právo iniciatívy, za tým účelom, aby ku koncu roka finančné prostriedky odzrkadľovali e, alebo boli ekvivalentou čerstvých prostriedkov pretože negatívna rezerva znamená, že do konca roku presunieme um, tú finančnú potrebu, ktorú nemáme tú odvahu urobiť alebo vyplniť teraz. E, táto technika um, presunutia na neskôr je obmedzená do sumy 200 miliónov eur. Táto rezerva bola vyčerpaná jednorazovo. A teda to navrhujeme my so spravodajcom, aby parlament dopredu oznámil, že jeho pozícia ku koncu roka bude taká, že toto sa bude financovať nie opätovým nasadením, ale využitím e, výkonných prebytkov. E, rešpektujúc právo iniciatívy komisie, to znamená, že my navrhneme určitú formuláciu, určité znenie, ale samozrejme, ak komisia um, bude mať iné znenie, iný návrh, tak je to v jej zodpovednosti. Mám tu žiadosť o slovo zo strany Gorona Ferma. You, be... Ďakujem, pán predseda. Budem stručný, pretože úplne súhlasím s predrečníkmi tom, ako postupovať, je dôležité preukázať jednotu Európskeho parlamentu v tejto otázke. Ale napriek tomu zo pár poznámok. Nie je to dobré riešenie, nie je transparentné, celé to odsúva problémy na neskôr, takže je dobré, aby sme teraz prijali pozmeňovacie návrhy naozaj s kritickým tónom. Toto podporujem a som veľmi sklamaný, sklamaný z toho, ako k tomu pristupuje rada je to úplne v rozpore s duchom vyhlásenia z minulého roka. Úplne v rozpore. A toto bude veľká výzva pre dôveru medzi inštitúciami a toto je absolútne, toto absolútne nie je dobré. A teraz nejaké odkladanie veci. ide naozaj o viditeľnú časť činnosti EÚ, pokrývanie nákladov, e, prírodných katastrof z Fondu Solidarity ide naozaj o solidaritu, ide o reputáciu Európskej únie, takže nemáme inú možnosť, ako e, vyhovieť odporúčaniam správodajkyne. Reimer Böge, na toho mám otázku. Návrhy 2, 3 a 4, ktoré predložil. Potrebujeme ich ešte vôbec teraz, keď už máme toto riešenie na stole? Ja mám pocit, že skôr súhlas, e, súviseli s tou situáciou predtým, tá negatívna rezerva. Ale možno stále platia, toto je moja otázka teda na Reimera. Reimer, nám odpovie na túto otázku a potom počas e, toho, ako pre, bude premýšľať, teraz dáme slovo Laslovi Šurianovi. Ďakujem, pán predseda. Vy ste nám vymenovali také tri možnosti, ktoré teraz máme. Prvá alternatíva. Toto je toto odmietnutie tohto z finančného hľadiska nesprávneho riešenia. Z rozpočtovej logiky by to bolo možno dobré riešenie, ale je nepriateľné vzhľadom na imič, na reputáciu Európskeho parlamentu. Takže súhlasím s tým, čo tu už odznelo. Toto nie je pre nás schodná cesta. Druhá možnosť, možnosť nereagovať v tom prípade sa udeje to, čo rozhodla rada. Výsledok tohto postupu, tej druhej alternatívy by bol dobrý, ale vyzeralo by to, ako by sme súhlasili s niečím, s čím v zásade nesúhlasíme. Takže tretia alternatíva je podľa mňa najschodnejšia. Teda riešenie, ktoré vzniklo v rade, v zásade odsúhlasíme ale bude tu určitá výhrada, zašleme list, kde jasne vyjadríme stanovisko parlamentu. V rozpočte je viacero položiek, ktoré nie sú predvydateľné, napríklad v oblasti polnohospodárstva, tam tie platby veľmi úzko súvisia napríklad e, od cien, súvisia s cenami a e, my to zkrátka nie sme schopní predpokladať. Alebo Fond Solidarity, nevieme koľko požiarov, koľko záplav tu bude, alebo Fond na prispôsobenie sa globalizácii, veď predsa nemôžeme predvídať, koľko e, krajín, koľko podnikov bude potrebovať pomoc z tohto fondu na prispôsobenie sa globalizácii. A naše postupy sú odlišné. Ako postupujeme v prípade polnohospodárstva? Tu sú sumy, ktoré sa alokujú už vopred a potom koncom roka dochádza k prevodom, alebo sa tie prostriedky vrátia členským štátom. V prípade Fondu Solidarity ale máme zvolený iný postup. A toto núti rádu a parlament do naozaj takej citlivej debaty. Ja by som bol rád, keby sme sa do budúcna snažili o to, aby aj platby e, z, boli priradené týmto fondom. Jedna miliarda napríklad. Prečo by sme tú jednu miliardu nemohli uviezť ako platobné finančné rozpočtové prostriedky a potom koncom roka e, môžeme nejako riešiť tie prebytky? lebo teraz musíme hľadať prostriedky inde na iných miestach v rozpočte a toto je naozaj nedôstojný postup, hoci je to veľmi dôležitý krok pre občanov Európskej únie. Ďakujem pani Andersen. Thank you, chair. Ďakujem pán predseda. Ja nechápem tú naliehavosť. Prečo musíme to rozhodnutie urobiť teraz, keď tie zaplavy boli pred rokom? Prečo nevyčkáme kým nebude schválený opravný rozpočet dvojka. A potom na základe toho, čo tam schválime, by sme mohli rozhodnúť v tejto otázke. Veď tu ide iba o niekoľko týždňov. A nemuseli by sme využiť negatívnu rezervu. Oui, je vous remercie. Ďakujem pekne. Máte pravdu, že kladete túto otázku. Eh, o tomto sme dlho hovorili na, pri poslednej príležitosti. Tak veľmi meškáme, že môžeme meškať ešte pár týždňov. Sme príliš, eh, v príliš veľkom časovom sklze. Na začiatku tu bolo oneskorenie zo strany administratívy dotknutých krajín, potom Európska komisia, potom Európska rada. A my sme vo veľmi e, takej citlivej situácii, pretože ak povieme nie, ak to ešte oneskorejme, tak my budeme tí zlí. Zatiaľ, čo my sme chceli byť modelom už od začiatku. Ešte k tomu dodávam, že ako povedal náš spravodajca, ide e, o to, že odškodníme e, miestne orgány, e, štátnu administratívu, verejné podniky, ktoré museli opraviť veľmi vážne škody spôsobené touto prírodnou katastrofou. A keďže dotknuté krajiny sú v rozpočtovej situácii, ktorá je ťažká, tak my prichádzame na pomoc národným rozpočtom alebo miestnym rozpočtom krajín, ktorým pomáhame. Takto funguje Fond Solidarity v realite. Pomoc príde pre verejné orgány. Pani Vertman žiadala o slovo. Pán Kozlik. A potom poprosím Reimera, aby odpovedal na otázku, ktorá mu bola položená zo strany Gorana Ferma. Takže pani Vertman. Uh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ak som to pochopila správne, tak vlastne chceme pomôcť dotknutým občanom, samozrejme vyplýva to je naďalej otázka, odkiaľ prídu tie peniaze, akým spôsobom to vyriešime v rámci rozpočtu EÚ. A musím povedať, že mám isté výhrady. Voči občanom máme samozrejme isté záväzky, ináč si myslím, že je skutočne nevyhnutné e, roz, tak povediac, e, sa správať zodpovedne pri rozpočte a to znamená, že Rada, Komisia a my musíme spoločne sa zaoberať tým, kde nájdeme tie potrebné finančné prostriedky a potom sa návrhu číslo 1 by som chcela povedať, že tu je uvedené, že vyžaduje od komisie, aby, aby e, presne preskúmala. Dobre, to je, to je dobré, že je tam snaha, aby to bolo obozretné, pozorné. Neviem, či to tam bolo správne preložené, Myslím si, že táto požiadavka je príliš slabá, skôr by mali ísť o to, aby sa tieto peniaze skutočne dostali k obyvateľstvu a tým, ktorí utrpeli. Je vous remercie. Ďakujem. Pán Kozlik. ďakujem pekne. Ja by som chcel veľmi podporiť to, čo tu povedal pán predseda, že toto je vysostne politická otázka. Riešenie tu existuje, to znamená, jeho treba využiť. Média v dotknutých krajinách sú plné informácie o tom, ako prebiehajú diskusie na pôde Európskeho parlamentu a Európskej inštitúcii, pokiaľ sa týka prísunu prostriedkov. Sme si vedomi toho, že celá záležitosť výrazne mešká a nebolo by dobre, keby Černý Peter skončil v rukách Európskeho parlamentu. Je to otázka, ktorá je o dôvere v Európsky parlament v dotknutých krajinách. Nikto nevie o tom, že sa rokuje o rozpočte 2012 v dotknutých krajinách. Všetci vedia, že kde si stojí, je zastavená otázka poskytnutia platieb na, na povodne. Ďakujem pekne. Sinclair. To je jasné. Toto hovoril aj Láslo Šurian, pokiaľ ide o našich maďarských priateľov. No a teraz eh, Rajmar, chceš reagovať na Goranovú otázku? Ja, dank, co... Eh, Áno, ďakujem pekne. Na úvod chcem viedriť súhlas eh, so všetkým tým, čo povedal Salvador, pokiaľ ide o výsledok trialógu. A vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, by som tiež navrhoval, aby sme viedli náš súhlas dnes. Pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy k mojej správe o Fonde Solidarity, jednotka je samozrejmosť na tretiu, by som povedal. Komisia má za úlohu postarať sa o to a preskúmať to. Nemusíme to za každým znova uvádzať. Tu je to jasné a preto tento návrh naozaj nie je potrebný. K dvojke a trojke Joran má tiež pravdu. Dvojku a trojku by som ponechal, ale štvorku by som pozmenil. A rating Council's Position to vyškrtnúť, ale to, čo je v závere, tak to tam naozaj nechať, lebo si myslím, že to v súvislosťou s mobilizáciou fondov Solidaritu a s oprávnym rozpočtom je dôležité takto ozrejmiť, do akých problémov nás rada dostala. Takže toto nie je na škodu, naopak je to posilnenie aj v súvislosti s možnými budúcimi prípadmi mobilizácie Fondu Solidarity. A ešte by som, pán predseda, chcel povedať, že rada ani nepočkala na výsledok trialógu, a prijala taký dosť e, neobvyklý postup. Parlament sa dostal pod obrovský časový tlak, čo je nepriateľné, absolútne nepriateľné. Tak potom sa nečudujme, keď parlament bude reagovať Uh, určitým, po, určitým postupom, pretože toto je taký určitý útok, útok na štruktúru Európskeho parlamentu. Takže tento postup rady je neobvyklý. Rada konala proti európskemu duchu. Rade chýba politická zrelosť e, naozaj rokovať s Európskym parlamentom v týchto veciach ako rovnocenní partneri. Oui. E. Áno, k tomu poslednému bodu Goran má absolútnu pravdu. Ja som to tiež povedal, aby som protestoval voči rade. Nie je to zdvorilosť. ku ktorej sme sa navzájom zaviazali. To, čo nazývame dobrou spoluprácou medzi inštitúciami, keď e, Máme o niekoľko dní trialog, e, kde sme dali veci na program, tak minimálna zdvorilo si vyžaduje, aby každá z inštitúcií počkala do výsledku trialogu, kým príjme stanovisko. A rada prijala svoje stanovisko 15. marca, teda dva týždne pred trialógom ktorého dátum už bol známy a ktorého program bol známy. Takže toto je taká nešikovnosť alebo nie je veľká zdvorilosť a ja som preto vyjadril protest a dúfam, že rada to zoberie do úvahy. Goran chce reagovať na túto odpoveď Reimera. Well, okay, but... Uh, Ďakujem. Myslím si, že v zásade je to v poriadku. Musíme si uvedomiť, že pozmeňujúce návrhy 2 a 3 to sa týka iba platieb, nie záväzkov. A neviem, prečo tu spomíname vôbec záväzky v súvislosti s návrhom číslo 3, lebo tam ide iba, iba o platby, takže to slovo záväzky a pozmeňujúce návrh číslo 3 by sme mali vyčiarknúť. Ďakujem. It's got nothing to do with commitments. Mm-hmm. Lebo to nesúvisí so záväzkami. On peut se passer du mot commitments. Áno, môžeme vynechať to slovo commitments, teda záväzky. No, if I uh, may just add, of course, the... Dovolte, aby som ešte spomenul ešte raz. Eh, Fond Solidarity ten sa mobilizuje v prípade potrieb. Je možné tu samozrejme pre, prekročiť aj s um, mm, maximálnou hranicou, ale potom musí dojsť k realokalizácii. Takže toto je špecifická štruktúra tak ako funguje Fond Solidarity. Oui, je comprends. Chápem. Fond Solidarity funguje v, zároveň sú platby aj záväzky. A keď rozhodnutie rady je akceptovať um, tieto e, záväzky, uh, a akceptovať platby, keď sa financujú z negatívnej rezervy. Takže môžeme spomenúť platby aj záväzky v našom návrhu. Nie je to nelogické. Bohužiaľ bez mikrofónu nepočujeme. Navrhujem, aby sme si zobrali hlasovací zoznam a budeme hlasovať najskôr o správe Sidonie Máme tu sériu ústnych pozmenujúcich návrhov zo strany spravodajkynia, zo strany rozpočtového výboru, tak ako nám to Salvator vysvetlil. Môžem teda dať na hlasovanie pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú úvodných ustanovení. Štyri prvé pozmenujúce návrhy. Hlasuje, hlasujeme unblock. Kto je za k úvodným ustanoveniam? Ďakujem. Kto je proti? Jeden. Dvaja. Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal, pani Hartmann. V poriadku. Teraz k, k kompromisnému ústnemu pozmeniacu návrhu odsek 2a spravodajcu. To je text, ktorý je najobsažnejší. Kto je za? Ďakujem. Proti. Nikto nie je proti. Zdržal sa? Dvaja. Ďakujem, takže prijaté veľkou väčšinou. Pozmenujúci návrh 1, pani Ercok, neodpadáva, ale spravodajca je proti. Kto je za? Socialisti. V obmedzenom počte, nie kvalitatívne, ale kvantitatívne. Kto je proti? Ďakujem, zdržal sa. Jeden. Takže nebol prijatý tento návrh. Odsek 3. To je technické upresnenie. Kto je za? Ďakujem, proti. Zdržal sa. Jeden sa zdržal, jeden je proti, schválený. Blahoželáme. A musím ešte mať záverečné hlasovanie, keďže ide o opravný rozpočet. Kto je za tento rozpočet? Myslím, že Laslo Šurian je za. To je proti. Dva ja. Zdržal sa? Jeden sa zdržal. Takže opravný rozpočet číslo jedna je schválený. Rozhodnutie, rozhodnutie je prijaté. No a teraz prejdeme k správe BG, k rozhodnutie mobilizácie fondu Solidarity. Teraz, keď máme disponibilné prostriedky, môžeme rozhodnúť o ich e, začlenení v rámci Fondu Solidarity v prospech e, dotknutých krajín. Pozmeňujúci návrhy 1, Pán, pani Ercok, eh, Reimer povedal, prečo je proti, kto je za. Ďakujem, proti. Ďakujem, zdržal sa. Jeden sa zdržal. Zamieta sa. Pozmeňujúce návrhy 1 a 3 Amblok eh, Reimera, kto je za? Ďakujem. Goran je za, ale kýva hlavou. Toto dáme do zápisnice. Kto je proti? Dvaja. Zdržal sa? Nikto sa nezdržal. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 4 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý je zrušením waiting cancel position, pretože už poznáme toto stanovisko. Kto je za? Proti. Jeden. Zdržal sa? Jeden. Ďakujem záverečné hlasovanie k tomuto rozhodnutiu za, proti, dvaja, zdržal sa, jeden, ďakujem. Takže tým pádom sme takto rozhodli a ďakujem spravodajcovi. Vraciame sa teraz k nášmu programu a Ešte stále hlasujeme. Môžeme prejsť k bodu 11 a to je hlasovanie o správe Anny Jensen za jej neprítomnosti, ale pán Haglund ju nahradil. Pán Haglund. Thank you, Chairman. Uh... uh Ďakujem pekne, pán predseda. V mene pani Jensen by som sa chcel poďakovať kolegom za pozmeňujúce návrhy, boli celkovo 18 ona by chcela zdôrazniť, že keďže je tu e, potenciál, že sa posilní podpora rozvojovým štátom, vieme, že je to určitý nástroj, ktorý e, znamená určité podmienky pre príjmajúce štáty. To sa doteraz nerealizovalo v plnej miere. V každom prípade spravodajkyňa hovorí, že je dôležité posilniť zodpovednosť a že je dôležité poskytnúť podporu daným štátom. Ďalej je tu podpora tejto myšlienky v európskom rozpočte a zdôrazňuje, že nesmieme mať menej finančných prostriedkov pre rozvojové politiky. Toto bolo všetko, čo pani spravodajkyňa chcela, aby som vám predniesol. A teraz by som povedal, že z môjho hľadiska môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Ďakujem. Ďakujem vám. Goran? Uh, Budem stručný. V zásade si myslím, že ten návrh spravodajky nebol veľmi dobrý. My sme predložili pár pozmeňujúcich návrhov, aby sme posilnili niektoré aspekty. Spravodajkyni návrh hlasovanie po častiach pri návrhu číslo 2, kde ide o vymazanie určitej vety uprostred nášho pozmeňujúceho návrhu. Ja som ochotný stiahnuť celý odsek, nie, nie odsek, ale tú vetu. Takže nemusí to byť hlasovanie po častiach, lebo ja súhlasím, že to znenie by mohlo byť trošku zavádzajúce, takže som za to, aby sme stiahli tú časť, kde spravodajkňa chcela hlasovanie po častiach. Ináč pevne verím, že potom dokáže pani spravodajka podporiť náš návrh. Čo sa týka návrhu 17, tu mám jednu otázku na spravodajkyňu, ktorá tu nie je, ale predpokladám, že to prešlo s pánom Haglundom. Ja chápem, že pani spravodajkyňa sa vzťahuje na tú provokatívnu formuláciu prvej vety, vyjadruje polutovanie, že na ekonomickej sfére Európa je hospodárským obrom, ale politickým trpazlíkom. Takže tu navrhovala hlasovať proti, ja som ochotná stiahnuť túto prvú časť, ale druhá časť by sa mala podporiť. Ak to by teda uľahčilo situáciu pre spravodajku, že by dokázala podporiť tento návrh, keby sa stiahla tá prvá veta, aj keď podľa mňa je veľmi pravdivá. Oui, il faut pas par... Áno, e, nesmie byť nezdvorilý voči pani Ashton. Pán Haglund? Uh, we could probably... Mohli by sme o tom ešte diskutovať, o tejto prvej vete veľmi dlho. Každý má svoj vlastný názor. Myslím si, že Goran to správne uzavrel. Prvá veta možno bola, povedzme to tak, nie práve vhodná pre stanovisko. Takže ak by sme mali hlasovanie po častiach po slove dwarf, teda trpaslík, mohli by sme byť za tú druhú časť. Dobre, v poriadku. Môžeme hlasovať. Pozmenujúci je 1, spravodajca je proti, kto je za? Proti? Musíme to spočítať. Máte všetci kartičky? Ja nemám so sebou kartičku ani pán Portáž, ale ak máte kartičky, elektronické hlasovanie nefunguje. Áno, funguje. Takže prosím, vyberte si kartičky. Pán Portáž a ja nemáme kartičky. Ešte niekto ďalší, takže to komplikuje veci. Pokúsime sa o to preca. Hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Máme 14 hlasov za, 11 proti a pán Portáš sa zdržal a dvaja navyše sú ešte za, takže tento návrh bol schválený. E, pozmienujúci na číslo 2, Goran Ferm. E, nie je tam hlasovanie po keďže Goran ruší koniec svojej vety. A teda spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Traja proti. Zdržal sa? Nikto sa nezdržal. Schválený. Trojka, Miguel Portáš, spravodajca je proti. Kto je za? Pán Portáš, kto je proti? Všetci ostatní zdržal sa? Jeden sa zdržal. Zamieta sa. Štvorka, Goran, Najskôr ústny pozmenujúci návrh in this regard. Všetci sú za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Takže, takže zavádzame tamto in this regard. Pokiaľ ide o ten zvyšok, tak to je rozdelené na dve časti. Prvá časť, spravodajca je za. Kto je za? Prvá časť štvorky, pán Haglund, vy ste za? Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Jeden. Zdržal sa. Nikto sa nezdržal, takže prvá časť je schválená. Druhá časť, underlines, that a tak ďalej. Spravodajca je proti. Kto je za? Ľavica, kto je proti? Všetci ostatní zdržal sa. Jeden sa zdržal, takže druhá časť sa zamieta. 5. Pani Andersen, spravodajca je proti. Kto je za? 5. Proti. Väčšina zdržal sa. Zamieta sa. 6. Miguel Portáš, spravodajca je proti. Kto kto je za? Pán Portáš, kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Zamieta sa. 7. Reimer Böge, spravodajca je proti. Kto je za? Reimer je veľmi izolovaný s podporou pani Andersen, pani Wertmann. Kto je proti? Kto je proti? Monika, ja už teda nechápem politiku vôbec. Ďakujem, zdržal sa. Napriek tejto po- podpory zo strany žien, teda výhradne žien, ale z viacerých politických strán. Remer je porazený, takže sa to zamieta. 8. Kozlovský, ústny pozmenujúci návrh spravodajcu. ktorý znamená, že tento text dáme do odseku 4b, to je ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za tento návrh? Proti? Zdržal sa? Schválený jednohlasne. 9. Ten istý autor, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? 1. Zdržal sa? Schválený. 10. Miguel Portáš, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 11. Pani Andersen, kto je za? 5. Proti. Ďakujem. Zdržal sa. Zamieta sa. 12. Miguel Portaž. Za. šiesti proti. Viac ako šiesti zdržal sa. Zamieta sa. Ale aj tu bol politický rozkol, nezvyčajný. 13 Goran Ferm, spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 14 pani Andersen, spravodajca je proti, kto je za? 4 proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 15 Miguel Portáš, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 16 Goran Ferm, spravodajca je za. Kto je za? Proti. 4. Zdržal sa. Schválený. 17. Goran, ja to chápem tak, že vy uh, rušíte na Ežel. takže nepotrebujeme hlasovať po častiach. Keď e, vymažeme toho trpaslíka a obra, tak e, môžeme mm, hlasovať. Mm, kto je za? Ďakujem. Proti? Piatí. Zdržal sa? 17 je schválená. 18 Gorená ferma. Spravodajca je proti. Kto je za? 4. Vľavo proti. Zvyšok zdržala sa. Všetci sú proti, takže sa zamieta. Hlasujeme o celej správe. E, záverečné hlasovanie. Kto je za? Ďakujem proti. Traja proti. Zdržal sa. Nikto sa nezdržal, ďakujem vám. Blahoželáme spravodajcovi a pánovi Eglundovi. Teraz máme správu Haglund. Správa k bodu 12. Preskúmanie 7. rámcového programu pre výskum v polovici eh, jeho trvania. Pán spravodajca, máte komentár predtým, ako budeme hlasovať? No, actually not. I just want to thank the rapporteurs and the shadow. Ja iba sa chcem poďakovať spravodajcom a tým spravodajcom za spoluprácu. Môžem pokračovať hlasovaním. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Takže pozmeníci návrh číslo 1 je stiahnutý. Prejdeme priamo k dvojke pána Kluta Portaša, spravodajca je proti, kto je za? Vľavo. 4 hlasy proti. Ďakujem, zdržal sa. Zamieta sa. 3. Pán Vogan, spravodajca je za, kto je za. Ďakujem, proti. 2. zdržal sa, nikto sa nezdržal, schválený. 3. štvorka, ten istý autor, spravodajca je za, kto je za? Proti. Zdržal sa, schválený. Kompromis veľké A spravodajcu, kto je za. Ďakujem proti. Jeden zdržal sa. Schválený. A 5 a 6 tým pádom odpadávajú. Sedmička, pán Klute, spravodajca je proti. Kto je za? Ľavica, ale málo početná proti. Väčšina, zdržal sa, zamieta sa 8 spravodajcu pana Haglunda, kto je za? Proti? Jeden proti, zdržal sa, schválený. 9, pán Vogen, spravodajca je za, kto je za? Proti? Jeden, zdržal sa. Jeden sa zdržal, schválený. 10, pán Karvajo, spravodajca je za, kto je za? Pani Karvajo, pardon. Ďakujem, proti? Jeden, zdržal sa. Dva, traja. Schválený. 11, uh, eh, Lavia, za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden proti, zdržal sa. Jeden sa zdržal, schválený. 12, pán Vogen. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Jeden proti, zdržal sa. Jeden sa zdržal, schválený. Ústny pozmenujúci návrh spravodajcu. Číslo 1. Áno, pán predseda. Je to len doplnenie slova project, ehm, teda pomoc pri ehm, identifikácii projektov. To je ústny pozmenujúci návrh. Áno, ehm, podali ste to písomne. Takže asistentov v hľadaní projektových partnerov. Pomoc pri hľadaní projektových partnerov, pardon. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden sa zdržal. Schválený. 13. Klute. Spravodajca má ústny pozmenujúci návrh. Pán Portáš, áno, ide o, o to, že by sme tam doplnili programy členských eh, krajín. Je to malé technické doplnenie, preto aby tento text bol uh, zrozumiteľnejší. Takže Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu s týmto upresnením. Spravodajca je za, kto je za, proti. Um, zdržal sa. Jeden schválený. 14. Pani Carvajo a Salvador Cariga. Spravodajca je za, kto je za. Ďakujem proti. Zdržal sa. Nikto sa nezdržal, schválený. 15. Tí istí autory, spravodajca je za, kto je za. Ďakujem. Proti. Dvaja proti, zdržal sa. Nikto sa nezdržal, schválený. 16, pán Klute, spravodajca je proti, kto je, kto je za? Ďakujem. Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Záverečné hlasovanie. Kto je za? Ďakujem. Proti. Dvaja zdržal sa. Jeden sa zdržal. Ďakujem. Správa je Schválená. A blahoželáme spravodajcovi. Dobre, takže teraz môžeme prejsť k transferom bo číslo 13, e, prevody za neprítomnosti Sidonie Jedžezerskej. Salvador, môžete nás informovať, aby ste nám predstavili prevody? Salvador. Mene Sur les virements. prevodom. Dokážete nám to teraz eh, prezentovať? C'est ça. Euh, sur les virements 6 et 8. Prevod 6 a 8. Náš spravodajca nechce, aby sme preskúmali 6 a 7. Takže k 6 a 8 ide o rezervu na pomoc v naliehavých prípadoch. Ide o mobilizáciu naliehavej pomoci a preto sú potrebné prevody. V prospech ide o humanitárne kroky smerom k krajinám, ktoré postihla e, ľudská alebo prírodná katastrofa. Necháme zo pár sekúnd e, nášmu náhradníkovi spravodajcu, aby sa mohol poinformovať Salvador. Prepačte, nie je tu absolútne žiaden problém so žiadnym návrhom o prevod, mi povedali. Takže správodajkyňa odporúča schváliť oba tieto prevody. Très bien. Bien, donc... V poriadku, takže ide v podstate o to, že pomôžme obetiam um, uh, občianských uh, vojen v Líbii a pobreží slonoviny. Dávam tu na hlasovanie, kto je za. Ďakujem. Proti. Zdržal sa. Takže dva prevody sú schválené. Salvador, ďakujeme Salvadorovi. Zostáva nám teda už len bod číslo 8, ale pán Kaufin tu nie je. To socialisti chýbajú, takže ťažko budeme mať výmenu názorov. Bez neho návrh správy bol e, rozdaný, ak kolegovia chcú vyjadriť e, nejaký svoj pocit, tak e, môžu sk- sa skontaktovať priamo s pánom Kalfinom. E, tým, že mu pošlu, pošlu e-mail všetkým členom. Bod číslo 15 Monika Holmajer je odložený. Ehm, no a teda myslím, že náš program sme vyčerpali. Ja vám teraz iba oznávim 3, 13. apríl a 14. apríl ako datumy konania nasledujúcich schôdzi a upozorňujem na to, že 13. je dôležité stretnutie. Je to naše stretnutie s národnými parlamentami e, k európskemu semestru a ku koordináciu európskeho rozpočtu a národných rozpočtov. Ďakujem, končím schôdzu a v sále zostanú koordinátori. Máme trochu času a tým pádom využijeme aj tlmočníkov. Ďakujem tlmočníkom za to, že zostanú s nami. Končím schôdzu.